o poctu takýmto ľuďom, ktorí e, zahynuli počas práce. Sú e, mnohí ľudia, ktorí e, denne ohrozujú svoje životy počas práce a preto je nutné, aby sme zabezpečili dobré pracovné bezpečnostné podmienky. Ďakujem. Ďakujem pekne. Dámy a páni, ešte mám jednu dôležitú vec, ktorú som chcel spomenúť a to je síce návrh plenárok alebo programu plenárnych zasadnutí Európskeho parlamentu na rok 2011. Je to dôležitý dokument, budeme tento návrh prijímať. Ja chcem povedať, že konferencia predsedov na stretnutí vo štvrtok 22.4.2010 prijala tento návrh, kalendárov, e, návrh kalendára e, programu alebo programu plenárnych zasadnutí na budúci rok, na budúci kalendárny rok. Nájdete tento dokument aj v zápisnici z toho stretnutia a hlasovať o ňom budeme v stredu. Pričom e, do útorka e, do 12. máte čas na prekladanie pozmeňovacích návrhov k tomuto kalendáru e, plenárnych zasadnutí. Európskeho parlamentu na roku 2011. Takže hlasovať sa potom bude v stredu o 12. Za stranu ľudovcov eh, som eh, dostal eh, návrh účasti na delegácie alebo v delegáciách. Tie hm, návrhy budú, pokiaľ nikto nebude proti, potvrdené a nájdete ich aj v zápisnici dnešného stretnutia. Pán Zoltán Bolco a pán Schmidt to sú naši kolegovia z Európskeho parlamentu, ktorí mi písomne oznámili, že ich e, mandát e, tu v Európskom parlamente sa končí, keďže boli zvolení do maďarského parlamentu. Parlament e, toto berie do úvahy a na základe článku 7 odseku 2 zákona o voľbách poslancov do Európskeho parlamentu oznamuje, teda, že e, ich dve poslanecké funkcie sú od 1. Pardon, 14. maja 2010 voľné. Ďalší bod e, a to je e, podpis aktov, ktoré boli prijaté v súlade s bežným legislatívnym postupom. Oznamujem vám, že na základe tohto postupu pre, podpíšem 7 prijatých aktov, pričom názvy týchto aktov budú uverejnené v zápisnici z dnešného zasadnutia. A teraz eh, môžeme prejsť samotnému programu eh, dnešnej plenárky. Eh, konečný návrh programu, tak ako bol prijatý konferenciou predsedov 12. maja 2010 v súlade s pravidlom 137, bol rozdaný. Takisto som dostal list od nášho kolegu pana Kasinyho, ktorý je predsedom výboru pre ústavnoprávne otázky a v tomto dokumente ma pán Kasiny žiada v mene svojho výboru e, žiada ma, aby aj ECOSOC a e, výbor regionov boli konzultovaní e, parlamentom, aby ich parlament mm, kontaktoval a prekonzultoval s nimi návrh nariadenia o občianských iniciatívach v súlade s článkami, článkami 304-307 zmluvy o EÚ, pričom hlasovať o týchto dvoch e, žiadostiach o konzultáciu budeme v stredu o 12. Hlasí sa niekto? Nie. Takže, dámy a páni, teraz by sme prešli k e, uzavretiu e, programu tejto plenárky. Žiadne návrhy zmeniť program plenárky neboli e, podané, pokiaľ ide o pondelkový a útorňajší podelňajší, otvorňajší program, ale pokiaľ ide o stredu, program našej plenárky na stredu, tam skupina ľudovcov požiadala o to, aby sme na program zahrnuli hlasovanie o správe pána Čarneckého, pokiaľ ide o absolutorium za rok 2008, v oblasti rozpočtu e, rady. V mene skupiny e, ľudovcov vystúpi pani Grasla, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Rada dnes ráno zodpovedala zvyšné otázky a tým splnila dôležitú podmienku, aby sme o tejto správe mohli hlasovať. A takisto cestou španielského predsedníctva e, dala perspektívu, že budeme môcť hovoriť o udelení absolutória, aby bola splnená druhá dôležitá podmienka a tým sa rada podriaduje parlamentnej kontrole. A to je mílnik, ktorý by sme mali všetci uznať a preto odporúčam politickým skupinám hlasovať za prijatie do programu avšak iba s rozhodnutím o absolutóriu. Ostatné sa bude prejednávať na júnovom pléne. Ďakujem za tento návrh. Pán predseda, chcem byť stručný. Súhlasíme s týmto návrhom z uvedených dôvodov. Myslím, že oficiálny list je na ceste tomuto parlamentu a vidím v tom dobrý znak, alebo dúfam, že to znamená dobrý znak aj čo sa týka e, zahraničnej politiky, aby dosiahla transparentnosť a aby sa prejavila konsenzualita, ako tu bolo e, povedané. A tým súhlasíme s týmto gestom. Ďakujem. E, chce niekto sa vysloviť proti tomuto návrhu? Pán Stas. Milí kolegovia, ja som prekvapený a zarazený z toho, že obe veľké politické skupiny teraz hovoria, že chcú hlasovať o tejto správe. Ja sám eh, som, bol na, som viedol schôdzu koordinátorov. Dnes boli síce na programe dve, dva podklady rady, prečítal som si ich. Je tam príloha a je to presne tá istá príloha alebo dokument, ktorú, ktorý sme mali 10. marca. E, skutočne sa tam nič nezmenilo a odporúčam, aby sa Černického správa teraz nedávala na program. E, rada si z nás robí vtipy, musím povedať. Vážené dámy a páni, prejdeme k hlasovaniu. Kto je za návrh EPP, nech zdvihne ruku. Kto je proti? Ďakujem. Kto sa zdržal? A tým je návrh prijatý. Hlasovanie o správe Čeneckého bude v stredu. Lehota na podávanie pozmeňovacích návrhov útorok 18. mája 12 hodín. K strede. EPP požiadala, aby rozpráva k správe pani Bauer bola preložená na nasledujúcu plenárnu schôdzu. Ide o organizáciu pracovného času osôb zamestnaných v cestnej doprave. Za prijatie tohto návrhu bude hovoriť pani Bauer, spravodajkyňa. Pán eh, predseda, v eh, marci vo výbore pre zamestnanosť ma požiadali, aby sa toto dostalo na majovú plenárku. Povedali mi, že od 28.4., keď sa hlasuje vo výbore do teraz, že sa nebude konať cool-off, či to znamená, že bez toho, aby ma konzultovali, konferencia predsedov pravdepodobne podľa návrhu socialistov e, rozhodla, že to bude bez, bez ohľadu na čas, ktorý uplynul. Politické skupiny nemali čas e, vytvoriť si stanovisko, vytvoriť si názor k tejto správe a nebudú mať čas diskutovať o tej správe a preto ja žiadam, aby sa to odložilo na júnovú plenárku. Pán Svoboda. Proti? Pán Svoboda. Pán predseda, pokladám za zvláštne, že pani kolegyňa Baver, ktorú si inak veľmi vážim, nespomenula, že tá správa bola zamietnutá a pokladám takisto za zvláštne, že pani kolegyňa Baver zabúda spomenúť, že e, nadviazala kontakt s radou, ktorá odmietla správu. To nie je normálny parlamentný postup a preto je absolútne správne to dať na program. Well, e, tak je. Dziękuję bardzo. Ja zapomniałem po... Tak je to. Ďakujem pekne. E, zabudol som niekoho požiadať o slovo, pani Hartmann kuhl za e, návrh. Ďakujem pekne, pán predseda. E, je to pravda, jedná sa o legislatívny návrh komisie v, vo výrobe pre sociálne otázky a zamestnanosť sa tento návrh zamietol, ale tu v parlamente je istý úzus. My si dávame mesiac na to, aby sme sa mohli dobre pripraviť na plenárnu schôdzu a proti prianiu spravodajkyne sa e, táto zvyklosť parlamentu nedodržala a ten návrh je veľmi komplikovaný a politické skupiny potrebujú čas na prípravu. Nedá sa to e, len tak prejsť a podporujem spravodajkyňu a prosím, aby sme hlasovali a v júni o tomto návrhu. Ďakujem. Prejdeme k hlasovaniu. Kto je za prijatie návrhu? To znamená za odsunutie hlasovania. Ďakujem. Kto je proti? Ďakujem. E, skontrolujeme to elektronicky. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Sto osem hlasov za, sto tridsať sedem proti. 7 sa zdržalo. Návrh je prijatý. Rozprava k správe pani Edith Power sa odsúva na nasledujúcu plenárnu schôzu. E, dostávame sa ku štvrtku. Mám nasledujúci návrh. EPP požiadala, aby rozprava o Zadnestersku a príslušné slovo žurnalistov, aby sa nahradila rozpravou o situácii v Tajsku. Teda Zadnestersko a zatknutie e, novinára Ernesta Gardania sa má nahradiť rozpravou o situácii v Tajsku vo štvrtok popoludní. Pán Preder sa chce vysloviť za tento návrh. Ďakujem veľmi pekne. Chceme nahradiť rozpravu o žurnalistovi, ktorý bol nelegálne Zatknutý v Podnestersku rozprávou o Thajsku. V Thajsku sa dramaticky zhoršuje situácia a preto by sme chceli vyzvať všetkých kolegov zo všetkých politických skupín, aby pozorne preskúmali situáciu v Thajsku. Ďakujeme. E, kto z Państwa za? For. E, kto by sa chcel vysloviť za tento návrh? E, hlási sa niekto za tento návrh? Doteraz sme si vypočuli iba zdôvodnenie návrhu. Nech sa páči, kolega Kasolides. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Situácia v Tajsku sa e, zhoršuje z hodiny na hodinu. Ide tam už doslova ľudské životy. Zdá sa, že situácia je natoľko vážna, že by sme mali skôr, oveľa skôr o nej, e, ako o núdzovom bode hovoriť e, vo štvrtok ako o tom inom bode. Pokiaľ ide o pána Ernesta Vardaniana, ktorý bol zatknutý v tzv. štáte e, za Dnestersko. E, tam tiež dochádza e, k istej situácii, ktorú treba, treba prebrať, najprv si to treba preštudovať, takže preto by som navrhoval, aby sme to nahradili diskusiou o Tajsku. Ďakujem pekne ešte, pán Speroni. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že bez ohľadu na to, eh, o čom, o čom sa nakoniec rozhodneme, alebo prospech čoho sa nakoniec rozhodneme, či už to bude Tajsko, alebo tá druhá téma, tak nič nezmeníme, čiže je to vlastne jedno. Dobre, ďakujem pekne. Poďme hlasovať, kto je za to, aby, eh, eh, aby ten